ak je to ale akceptovateľné pre poslancov mať tu asistentov, tak by to naozaj pomohlo. Ďakujem. So the item on the agenda... Bod programu, ktorý bude ako ďalší, to je správa Katrin Štýler o spotrebičoch spalujúcich plynné paliva. To je správa, ktorá má presne 201 pozmeňujúcich návrhov. Kvalitná správa od Katrin Štýler a je to aj komisia. Katrin, ako spravodajkyňa, ja poprosím ťa, mohla by si odprezentovať. A ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem aj kolegom, ktorí prišli dnes po obede. Keď eh, uvažíme nad eh, spotrebičmi, ktoré spalujú plynné planiva, tak nám napadnú rôzne kotle a iné veci, ale sú to variče, sú to kotle pre veľké budovy. V súčasnosti 470 miliónov takýchto spotrebičov je na európskom trhu a rastie ten počet stále, pričom asi 30 miliónov e, ročne predaných takýchto zariadení, asi 40 miliardy objem e, predaných objem predaných zariadení, asi 1,7 milióna eur, to sú veci, ktoré sú doplnky. Týmto e, sa chystáme nahradiť e, smernicu 142. E, Je to príklad harmonizácie legislatívy, ktorý má zabezpečiť jednotu na trhu s týmito zariadeniami, harmonizuje podmienky uvádzania na trh a takisto zavedenia do prevádzky takýchto E, spotrebičov spalujúcich plynné paliva. Som presvedčená, že zmena zo smernice na nariadenie je v súlade so všeobecným záväzkom Európskeho parlamentu ísť smerom k lepšej regulácii a zjednodušiť legislatívne prostredie. E, vychádzame, ako, ako základ máme článok 114 e, z o fungovania EÚ, stanovujeme tu jasné a podrobné pravidlá, ktoré sa stanú uplatniteľnými e, v jednotným spôsobom v rovnakom čase po celej únii, e, konkrétne e, povinné nevyhnutné požiadavky a takisto tie postupy, ktoré sa týkajú označovania, ktoré musia byť jednotné vo všetkých členských štátoch. To isté platia aj vo vzťahu k ustanoveniam, ktoré boli zavedené v súlade s nariadením NFL je to harmonizácia produktovej legislatívy, e, ktorá predpokladá zavedenie všeobecných ustanovení, ktoré sa týkajú tejto oblasti. Snaží sa riešiť všeobecné problémy tým, že odstraňuje nezrovnalosti v sektorovej legislatíve, tak aby bola zabezpečená správna, správne uplatňovanie zo strany prevádzkovateľov, ako aj zo strany orgánov dohľadu. Dnes sme si vypočuli už niektoré veci, ktoré spadajú aj do oblasti OOP a tiež došlo k ich zosúladeniu normy NLF v rámci tohto e, návrhu e, nemajú členské štáty možnosť transponovať túto smernicu podľa svojej vôle. Každopádne nariadenie e, sa vyhýba riziku zlej transpozície, z ktorej by potom neskôr vyplývala deformácia vnútorného trhu. Toto bolo identifikované ako problém v rámci implementačnej správy smernice z 2009. Nové nariadenie bude tiež riešiť aj označovanie a nakoľko tento návrh nebude pravdepodobne schválený na čas, bolo nevyhnutné vložiť do osobitnej kapitoly nové pravidla o označovaní 4a. Je to aj v súlade so zákonom o jednotnom trhu, a kde sa zdôrazňuje nevyhnutnosť podporiť súlad všetkých opatrení. Treba dohľadniť požiadavky energetickej efektívnosti. Hodnotenie vplyvu komisie zdôrazňuje, že napriek úspešnému fungovaniu smernice 2009-142 bol tu široký konsenzus, že treba to zlepšiť, avšak bez e, zmeny rozsahu pôsobnosti. E, tie otázky hlavne súvisia so zjednodušením európskeho regulačného prostredia, pokiaľ ide o takých, takéto zariadenia a prídavné zariadenia. Ja si myslím, že navrhovaný text e, rieši väčšinu zo spomínaných vecí a takisto zavádza niektoré pozmeňujúce návrhy z pohľadu bezpečnosti spotrebiteľa. Samozrejme, mali by sme sa e, vyhnúť aj nebezpečiu otravy E, karbon monoxidom. E, samozrejme, ja si myslím, že aj tie doplnkové zariadenia by mali splňať patričné požiadavky v prípade ich e, montáže k už existujúcemu zariadeniu, alebo keď sa stávajú súčasťou takéto zariadenia. Na to, aby sme sa vyhli nejakému zmetku zo strany povinnosti prevádzkovateľov, sme zavedli požiadavku aj na označovanie tých doplnkových častí k zariadeniu Tie zmeny sú, tak ako povedala pani predsedníčka, e, tak tie zmeny sú vyznačené v texte v rámci, alebo vo forme viacerých pozmeňujúcich návrhov 201. Takisto je nevyhnutné, aby kópia vyhlásenia zhody bola predložená k zariadeniu spotrebiču, respektíve k nejakému doplnkovému vybaveniu. Toľko moje pripomienky, ja rada predložím moju správu a dúfam, že kolegov to zaujme a ja sa teším na ich eventuálne pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Andrea Šváb teraz e, nahradí pána Borsoja, ktorý je čínovým spravodajcom EPP. Ďakujem, Andreas. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani Štýle, stále. Chcel by som najskôr menej kolegu Buzoja poďakovať za vašu prácu doposiaľ a vyzdvihnúť ju. Myslím si, že pokiaľ ide o túto agendu, myslím si, že je tam viacero spoločných bodov, e, ktoré nás tešia mimoriadne ako skupinu. A nie len to, že tie právne texty, ktoré predtým spadali pod smernicu, ste teraz transformovali do nariadenia, ale takisto ste tam zaviedli aj povinnosť uvádzať označenie CE. To sa nám veľmi pozdávalo a preto sa chceme srdečne poďakovať za vašu robotu. Vo všeobecnosti je tá správa veľmi vyvážená. Vypadli e, záujmy tých eh, používateľov takýchto spotrebičov, ale takisto oprávnení prevádzkovateľe, respektíve výrobcovia majú tam svoje, svoje uvedené isté svoje povinnosti. Samozrejme je nevyhnutné, aby tieto zariadenia fungovali bezporuchovo tieto spotrebiče, tak aby všetci užívateľia mohli bezpečným spôsobom ich používať v domácom prostredí a to sa týka aj otázky e, CO2, ale takisto sa to týka aj dioxidu uhlíka. Pokiaľ ide o oxid uholnatý, tak ten, to je vec, ktorá je riešená aj v ďalšej časti legislatívy a dúfam, že v, následne budeme mať možnosť sa o tom ďalej e, baviť a dúfam teda, že to ďalej bude pokračovať tak, ako to začalo. Ďakujem pekne. For the ECR, Dan Dalton. Dan Dalton za ECR. Ďakujem, pani predsednička. Snažím sa vysporiadať s týmto návrhom Teraz som sa do toho pustil. Z pohľadu ECR e, my podporujeme všeobecný balík, pokiaľ ide o prispôsobenie tejto a inej legislatívy s novým legislatívnym rámcom. To zníži záťaž a my súhlasíme, že spoločný prístup môže zlepšiť e, štandardy alebo normy v tejto oblasti. E, pokrýva to pomerne veľa spotrebičov, komerčné ako aj iné drobné spotrebiteľské zariadenia alebo spotrebiče a užívateľia majú iné schopnosti a iné kapacity absorbovať takýto regulačn, takúto regulačnú ťarchu. Pokiaľ ide o návrhy spravodajkyne, tak e, súhlasíme s mnohými z nich, e, ktoré smerujú k zlepšeniu tohto legislatívneho rámca. Vo všeobecnosti rozsah pôsobnosti podporujeme. Máme istú obavu a tá sa týka servisu, servisovania, ktorý má vykonávať len kvalifikovaný personál to úplne chápem v prípade veľkých spotrebičov, ale je to naozaj potrebné v prípade veľmi malých spotrebičov, aby tam bola vždy požiadavka e, servisného zásahu zo strany profesionálneho odborného pracovníka. Keď hovorím o nejakých malých varičoch, e, ktoré spalujú plyn, ktoré si beriete niekde na výlet e, je treba to takto robiť, lebo to bude stáť veľa. My hovoríme jednoducho to zahodiť a bude to stať menej. Myslíme si, že servisné zásahy zo strany odborníkov budú príliš nákladné a nepriniesie to zvýšenú bezpečnosť, to si treba uvedomiť. A takisto aj pokiaľ ide o osvedčenia k tým dodatočným zariadeniam, e, tam celkom nesúhlasíme, podľa nás to zavedie zbytočný, zbytočnú záťaž. Pokiaľ ide o návrh spravodajky v súvislosti s označením CE, budeme sa musieť na to pozrieť podrobnejšie. Niekedy to označenie CE sa uplatňuje, aj keď tam nie je tá požiadavka priama Chceme sa ubezpečiť, že to bude jednoduché a že to zníži náklady. Pozrieme sa na to bližšie. Pokiaľ ide o veľký počet pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú hlavne oxidu uholnatého, vo všeobecnosti to podporujeme, bezpečnosť je dôležitá, ale musíme si uvedomiť, že sú to aj iné e, záležitosti, ktoré sa týkajú bezpečnosti v súvislosti s týmito spotrebičmi a na ne nechceme zabudnúť. Ďakujem pekne. Za ALDE, Dieter Schaushofer. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. A ja chcem privítať eh, túto prácu spravodajkyne v tejto záležitosti. A je to technická záležitosť a niektorým teraz pozmeňujúcim návrhom, najskôr tie, ktoré sa týkajú oxidu uholnatého, počnúc eh, pozmeňujúcim 11 až ďalej k 129, tak pokračujú ďalej textom súhlasím s tou zásadou, musíme sa ubezpečiť, že občania sú si vedomí tohto problému. Ja by som navrhol len miernu zmenu znenia. Otrava oxidom uholnatým, napriek tomu, že predstavuje veľké nebezpečie, nie je jediným, jedinou obavou pri používaní takýchto spotrebičov v domácom prostredí a nemali by sme preto vylúčiť ani iné veci, ktoré súvisia s bezpečnosťou. E, myslím si, že takto by mohlo byť súčasné znenie interpretované Eh, nakoľko je to právny text, tak eh, zrejme nemusíme odkazovať vo vašich, v tom pozmeňujúcom návrhu 12 na toto. Nakoľko otrava oxidom uholnatým je teraz eh, hlavnou príčinou úmrtí pri používaní takýchto spotrebičov, keď hovorí už odsek o tom, že osobitne z dôvodu oxidu uholnatého predpokladám, že je to pravda, aj napriek tomu, že som nepočul o nejakých veľkých e, nešťastiach alebo výbuchoch takýchto spotrebičov alebo úniku oxidu uholnatého. Nie som si istá, či sa to hodí do takéhoto typu textu, ale nechápte ma zle. E, ja plne súhlasím s vašou myšlienkou, len rozmýšľam, ako to najlepšie do toho textu zapracovať. Po druhé, spravodajkynia sa rozhodla, že nahradí e, potreba jednotného vyhlásenia zhody doplnkových zariadení s požiadavkou, aby každé také doplnkové zariadenie nieslo označenie CE a aby malo rovnaké štandardizované vyhlásenie zhody, ako je to v prípade potrebiča ako takého. Plne podporujem túto myšlienku eh, o jeden papier menej pre spoločnosti. Chcela by som si to ale ešte preveriť zo eh, spravodajkyne od článok 7, odsek 5 a 6, že sa plne uplatňuje hm, vo vzťahu k označovaniu CE pre takéto doplnkové zariadenia. Spotrebiče spalujúce plynné paliva môžu mať rôznu veľkosť, e, môžu to byť kotle v budovách a môžu to byť malé variče, ktoré si zoberiete so sebou. Niektoré tie doplnkové zariadenia sú tak malinké, že nedá prakticky, nemá to prakticky význam ich označovať CE. V takýchto prípadoch e, dať, e, by bolo vhodné možno dať na obal takéto označenie CE a nie na samotné zariadenie prídavné a jedno vyhlásenie by malo stačiť pre viaceré komponenty v rámci jedného balíka alebo teda označenie. Takto chápete, môžem si to potvrdiť v článku 7, aj pokiaľ ide o tie pozmeňujúce návrhy v článok, k článkom 9 a 10. A okrem potvrdenia v týchto veciach ešte stále mám otázku k pozmeňujúcemu návrhu 23. Potrebujeme označovanie C aj v prípade tých tej doplnkového zariadenia, ktoré tvaroviek, eh, ktoré nie sú súčasťou toho produktu, ale ktoré budú označené tou značkou CE. E, 20 eh, a 8, nakoľko členské štáty majú nastaviť svoje vlastné postupy e, posudzovania a vyhodnocovania, neviem, či e, to potrebujeme upraviť, ako to majú robiť. Pozmeňujúci návrh 55, doplňujúca lehota pre postupenie informácií, e, tá druhá je v poriadku, ale tá, tá prvá lehota neviem celkom, to nie je. Tam by som poprosil informácie. A v neposlednom rade pozmeňujúci návrh 131, ja osobne nevidím e, nejakú potrebu, aby som niekoho zavolal k tomu, aby, som, aby mi vyčistil, táto osoba vyčistila nejaký varič, ktorý používam v kempingu, kempe. No, takže toto by som ešte objasnila a chcel by som to čo najskôr potom doplniť. E, ďakujem pekne Jens Nielsen. Nech sa páči. Tak som mycket. Jag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 a samozrejme nechápem tieto, túto technickú problematiku, takže to asi s tým súvisí. A chcel by som mm, vedieť, aby ste mi upresnili, čo to znamená pre určité sektory. Máme domáce, v podstate kuchynské vybavenie. Je tu riziko, ktoré súvisí s technickým riešením, ktoré komplikuje použitie určitých e, prístrojov a zariadení je tu rozdiel medzi rôznymi typmi plynu, ktorý sa používa napríklad? Ďakujem. Did the commission want? Komisia, chcete k tomu niečo povedať, k tejto správe? Ďakujem. No, my by sme sa vám chceli poďakovať za túto správu. Je naozaj prispieva k zlepšeniu textu nariadenia a v praxi máme iba jeden návrh, ktorý chceme predložiť a to súvisí s pozmenujúcim návrhom 121 a podľa nás odvolávka na vykonávacie akty, ktoré súvisia so zariadeniami, ktoré dodržiavajú tieto predpisy a predstavujú riziko bezpečnosti. Toto by tu malo byť doplnené, ale čo sa týka zvyšku, tam máme len nejaké detaily edičného charakteru a to snáď môžeme vyriešiť aj neskôr. Konkrétne napríklad k CO preformulovať túto časť takým spôsobom, aby sme tu akoby nenaznačovali, že toto je jediné riziko, alebo teda zásadné riziko. Ale čo sa týka zvyšku, mm, tá správa nám vyhovuje a tešia nás aj tie pozmenujúce návrhy. Ďakujem. A jej prepačte ešte, ak dovolíte, Mm, mám ešte ďalšiu odvolávku, čo sa týka príslušenstva pre spotrebiteľa, ale z technického pohľadu to príslušenstvo musí byť zakomponované do samotného toho zariadenia, aby sa v podstate nepredávali pre spotrebiteľov len tak extra, ale aby boli súčasťou toho samotného mm, zariadenia alebo spotrebiča. Thank you. And the rapporteur would like to come back. Spravodajkyňa, chcete zareagovať, e, odpovede, myšlienky, návrhy? Ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenia, veľmi užitočné. My sa snažíme zlepšiť text, ako to komisia povedala, snažíme sa premyslieť si určité veci, ktoré nám pripadali, že je potrebné trochu objasniť. Takže otázky alebo veci okolo celej škály plynových zariadení, ktoré spadajú pod toto. E, keď som sa na to pozrela prvýkrát, tak sa tu hovorilo o plynových e, bojleroch, to prvé, čo mi napadlo, a veci samozrejme v styk s CO a bolo viacero prípadov a hovorí sa o nebezpečenstve CO a je stále prekvapivé napriek tomu, že ešte stále ľudia umierajú na otravu CO v Európskej únii a niektoré členské štáty, ktorých som si bola myslela, že snáď eh, konali v tejto veci mnohých členských štátov, nie sú nejak veľmi rozšírené detektory CO. Takže myslím si, že otázka CO, chceli sme na to upozorniť, trošku vyvolať väčší tlak asi na komisiu aj na členské štáty. V tejto súvislosti viem, že my tu nehovoríme neuvádzame, že by to mohlo byť povinné monitory CO alebo niečo podobné, len sa snažíme zabezpečiť to, aby otrava CO ako problematika sa brala veľmi vážne a možno niektoré členské štáty to nevnímajú ako nejaký veľký problém. A ďakujem, že ste mi pripomenuli aj tie veci, veci ohľadom napríklad, eh, eh, ja neviem, v, eh, na kempoch máte barbecue, grilly a otázka CO portugalských barbecue grillov. Bolo viacero prípadov smrteľných, hoci som priamo lobovala za otázku v podstate tých komínov. Uh, tak som si neuvedomila, že v podstate CO môže byť ako vedľajší produkt a taký tichý zabijak sa to dá povedať. Myslím si, že občania v celej Európskej únie by mali o tom viac vedieť. Čiže otázka CO je dôležitá. Článok 7, k tomu sa vrátim neskôr asi konkrétne. To samozrejme mm, odpovím vám neskôr, pozriem si to otázka rôznych typov plynov, ako si sa pýtal, ja, no, keď sme sa začali pozerať na túto problematiku a na to, ako prichádzajú v podstate z obnoviteľných zdrojov nové akoby dodávky plynu a rôzne typy plynu. Je to zaujímavé, je to nová výzva, ale toto nie je o dodávke plynu, ale o zabezpečení toho, že tie zariadenia sú bezpečné. A jednou z výzviev je práve to, že tie plynové spotrebiče sa vyrobia a potom sa s nimi obchoduje po celej Európskej únii. A v rámci toho je potrebné zabezpečiť, aby e, tieto produkty boli bezpečné produkty, ktoré si spotrebitelia občania kupujú, že to sú tie technické veci. E, v podstate celé to ide o to, že sa e, plynové spotrebiče a ich vybavenia príslušenstva predávajú po celej Európskej únii a že teda má, treba potrebné opatrenia na ochranu. Hovorilo sa tu aj o veciach. Samozrejme, Dana si hovorí o štátnej pozícii, vládnej pozícii, ale my sa tu snažíme rozmýšľať. Z druhej strany dúfam, že ma podporíš v tých veciach, ale myšlenkou bolo to v podstate e, riešiť dôležité veci tak, aby sme mali jeden systém Európskej únie, aby podstate všetky produkty boli bezpečné pre všetky produkty, ktoré používajú plyn. Takže rada si počujem tvoj názor a <clears throat> pokúsime sa ešte zlepšiť tie pozmenujúce návrhy priemyselné plynové spotrebiče, že sú bezpečnejšie, ktoré sú súčasťou nejakých technických zariadení, strojov, ako uh, tieto v podstate áno, je iná smernica pre priemyselné spotrebiče, je iná smernica pre e, takéto kuchynské spotrebiče alebo osobné spotrebiče, to musíme objasniť, ale všeobecne sa dá povedať, že toto je niečo, čo je síce veľmi technické, ale je to niečo, čo môžeme doma povedať. Každý má e, niekto doma niečo plynové. Možno v Dánsku je to iné, pretože viem, že tam asi nie je až toľko plynových spotrebičov ako v iných členských štátoch, ale v mnohých členských štátoch sú plynové spotrebiče a tých sa chcú zabezpečiť, aby to, čo je na trhu, bolo bezpečné. Myslím si, že to je taký dobrý príbeh, ktorý môžeme potom doma použiť a hovoriť našim občanom o tom, čo sme pre nich spravili. So deadline... Ďakujem pekne. Takže lehota pre pozmenujúce návrhy je na poludne 4. marca. 24. marca budeme o návrhu diskutovať. Uh, Ďakujem pekne za správu Katy Styler na toto popoludne Ďakujem aj za to, že ste všetci prišli. Dnes popoludní, tak skôr. Stal sa mi, že tu boli tieňoví, ale nejak jeden z nich zmizol, nevidím ho. Aj nie, dobre, je. Tu nie je tu, dobre, takže poďme na ďalší bod nášho programu, ktorým je implementácia smernice o harmonizácii určitých aspektov autorských práv a súvisiacich práv v informačnej spoločnosti. Je to návrh stanoviska Katy Štajla je spravodajkyňa, je to stanovisko na správu Envy, ktorú vypracoval výbor Júri, Julia Rejda ako spravodajkyňa. Julia je takisto tu, čo dobré, že si prišla medzi nás e, ako členka oboch výborov. Ďakujem pekne. Takže odovzdám rovno slovo Katrin a potom Tieňovým a potom, ako vystúpi spravodajkyňa tieňovi, možno ostatní, ak sa budú chcieť vyjadriť. Ja som tiež tieňová, dobre. Ale nie si na mojom zozname tieňových, takže povedz sekretariatu IMKO, aby vedel, že si tieňová e, k svojej vlastnej správe, svojom vlastnému stanovisku v inom výbore. A teraz dostáva slova Katy Stajle. Myslím si, že v kontexte dôležité, si to netreba pliesť teraz a je potrebné aktuálne informovať výbor. Áno, áno, máš pravdu. Na začiatku z našich zasadnutí výborov raz za mesiac sme si vystavili, vytvorili čas na aktuálne informácie o rokovaniach v rámci trialogov a ja som si myslela, že by bolo dobre aktuálne sa nechať informovať od poslancov, ktorí sú zastupcami v iných oblastiach, nenutne v trialogoch a ty si zastupovala tento výbor ako jediná poslankyňa z výboru na pracovnej skupine o autorských právach. Zorganizoval to výbor Júri Takže ak by si nás aktuálne informovala, ten pravidelný mesačný update e, by bol správne teraz, e, už keď si tu na výbore, môžeš už tú príležitosť, teraz nás aktuálne informuj a povedz nám teda o tom, ak poslanci chcú o týchto veciach pravidelnejšie byť informovaní, môžeme o tom hovoriť s koordinátormi dnes popoludní. Dobre, takže začnem s tým autorskými právami. Ďakujem pekne, pani predsednička. A je mi potešením, že mám príležitosť predstaviť stanovisko k správe Julie. Samozrejme, my nie sme gečný výbor. Gečným výborom je výbor pre právne otázky a otázka autorských práv je veľmi dôležitá. Je dôležité aj to, že predchádzajúce nariadenie, alebo smernica teda skôr, bola z roku 2001 a samozrejme toto stanovisko z vlastnej iniciatívy, ktoré Julia píše v rámci výboru pre právne otázky, je veľmi dôležité e, pri e, presune, pri budovaní a e, agendy v jednotného digitálneho trhu. Čiže ja v mojej správe som sa snažila v podstate vypočuť si všetkých, ktorých sa týka reforma autorského práva. Je tu celá škála zainteresovaných strán. Chcela som vedieť, čo si myslia rôzni predstaviteľ rôznych odvetví a e, zvážiť ich názory, pretože ich názory sú veľmi, veľmi rozdielne. E, dostali sme pripomienky o reforme autorských práv od viac ako 40 zainteresovaných strán stále prichádzajú nové a samozrejme mala som obmedzený čas, takže som musela prioritizovať a hovorila som o tých veciach, ktoré sú aktuálnejšie, respektíve e, palčivejšie a teraz zamiela som sa na tieto body. Poprvé teritorialita. Samozrejme, potrebné riešiť otázku teritoriality, pretože spotrebitelia môžu mať odmietnutý prístup k určitému obsahu. Sú tu obmedzenia, čo vyvoláva ďalšie právne náklady a neistotu. A Samozrejme, tu nemôžeme mať jednotnú chartu pre autorské práva, ale je potrebné nájsť nejaké, alebo hľadať nejaké riešenie, aby sa zlepšila, zvyšila právna istota a aby mali spotrebitelia prístup k službám, alebo teda, ja neviem, k obsahu, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Čiže e, potabilita služieb by mohla byť jedným z komponentov riešenia na tento problém. A čo sa týka výnimiek a obmedzení, e, žiadam komisiu, aby bola flexibilnejšia a vyváženejšia pre obmedzenia a výnimky. To nemôže poškodiť práva držiteľ, teda autorov práv a nemôže to vyvolať ani falošné očakávania. E, niektoré veci, ktoré sú napríklad pre účely vzdelávania, vzdelávací materiál by mal byť ľahko dostupný učiteľom rovnako ako aj študentom. Uh, čo sa týka elektronických kníh, tú kampaň vediem už niekoľko rokov, kampaň otvorených, prístup, otvoreného prístupu k vedomostiam Open Knowledge a e, v mojom vlastnom volebnom okrsku v Škótsku zistujem, že keď hovoríte s miestnou samozprávou, tak každá má iný model, ale zistila som, že v podstate jedna miestna samozpráva riešila nielen uh, E, prístup k elektronickým knihám nielen v Škótsku a v Spojenému kráľovstvu, ale v celej Európe. A um, myslím, že to bolo veľmi dôležité. Nemáme na to čas teraz, bolo to v Barsonshire. A bolo veľmi zaujímavé hovoriť s ľuďmi, ktorí naozaj presadzujú tieto elektronické knihy, ako si to posúvajú medzi v podstate jednotlivými samozprávami. Je to zaujímavé. V každom prípade Spojené kráľovstvo, Dánsko, Nemecko a Holandsko sú e, ďaleko v požičiavaní elektronických kníh a elektronické knihy v rámci systémov verejných knižníc poskytujú k tomu je potrebné mať dohodu s relevantnými autormi, držiteľmi práv, aby v podstate e, boli chránené v budúcnosti aj verejné knižnice. Žijeme v digitalizovanom svete, kde ľudia chcú mať prístup online ku všetkému, vš- e, cez, bez ohľadu na to, ktoré digitálne zariadenie použijú. Čiže rýchlo sa mení realita moderného života, chceme prežiť, tak všetko sa digitalizuje. Ja mám pocit, že je potrebné mať akúsi formu, nájsť nejaké riešenie, aby to bolo správne pre e, práva autorov, aby boli chránené, aby zároveň ľudia mali prístup cez miestne knižnice Eh, chcela by som zopakovať to, že eh, chcem vymenovať všetky kategórie držiteľov práv, autorov, dizajnerov, hudobníkov a tak ďalej. Je to viac ako 7 miliónov ľudí ročne, ktorí prispievajú 5,4 do HDP ročne a ľudia, ktorí pracujú v týchto oblastiach a bierakov prispievajú ku kultúrnemu dedičstvu Európskej únie, to nemôžeme jednoducho zanedbať alebo prehliadať. Eh, privítala som štruktúrny dialog o licenciách pre Európu, čo začala komisia, však tento dialog Zdá sa, že sa obmedzuje iba na licencovanie, ale mal by to byť základ na všetky otázky ohľadom autorských práv a očakávam netrpezlivo návrh komisie o homogenejšej implementácii e, autorských práv presedovaní v celej Európskej únii. Takže zajtra do poludnia máte možnosť predložiť pozmenujúce návrhy. 26. marca sa tom bude diskutovať na výbore a očakávam názory tieňových spravodajcov. Musím povedať, že Hovorila som s Juliou ako so spravodajkyňou a rada by som zabezpečila teda aj s ostatnými tieňovými, ale myslím si, že by bolo dobré, ak by sme sa stretli. A, a áno. A áno, spolu hovorili. Takže čo sa týka autorských práv pracovnej skupiny, ktorej som bola, mala možnosť teda byť členom za tento výbor, e, boli tuším tri stretnutia, ale Julia ma, ak sa mýlim, tuším tretie stretnutie sme mali. Prv, na prvom bol komisár Ottinger, ktorý je zodpovedný za autorské práva, prišiel a hovoril o e, svojich veciach. To bolo v decembri druhé stretnutie. Tam boli zastupcovia komisie, ako aj E, zástupcovia spoločnosti a na poslednom stretnutí v Strasburgu tam boli ľudia z e, IP služieb, predajcovia kníh, e, vydavatelia kníh, vydavatelia tlače, Mm, celá škála, takže musela som behať medzi dvoma schôdzami, pretože som takisto aj tieňovou e, na inej schôdzi, takže prebehalo to na tom istom poschodí v vedľaších miestnostiach, takže som behala z jednej schôdze na druhu. Doteraz to bolo v podstate také zbieranie myšlienok. Je tam 8 poslancov. Máme veľké šťastie, že výbor pre právne záležitosti umožnil nášmu výboru aj výboru pre kultúru a pre priemysel, aby sme všetci boli zastúpení na tieto pracovné skupiny. myslím si, že to je veľmi dôležité. svedčiť to o záujme o túto tému, ale aj o tom, že chceme prispieť mám taký den, že tuším, je to do júna, možno to bude predlžené, ale snažíme sa všetky tie veci dať dohromady, veci o autorských právach e, a právach duševného vlastníctva tej skupine predseda. Kto to bol, ako sa volá pán predseda Julia? Pán Kabada. Uh, Francúz, ktorý pôsobil v televízii, pokiaľ viem. Čiže to je veľmi zaujímavá skupina ľudí, ktorá má rôznym spôsobom záujem o tieto veci. A Julia, ty si tam bola za právne záležitosti. Čiže traja ľudia z vnútorného výboru, pretože Julia je tam aj za nás, aj za, za eh, právne záležitosti. Takže Doteraz to bolo naozaj fascinujúce počúvať, čo sa deje, ale jednoducho je tak strašne veľa vecí, ktoré je potrebné riešiť. Aj ty si tam bola, pokiaľ viem, takže budem vás naďalej aktuálne informovať, pretože zasa, že to stretnutie bude vždy raz za mesiac a vždy prídu rôzne zainteresované strany na tie stretnutia. Takže je to vec, ktorú musíme správne nastaviť, ak chceme, aby jednotný digitálny trh fungoval a to sú také aj kľúčové výzvy. My máme v kompetencii ten digitálny aspekt a vidíme, že tie výzvy, ktorým čelíme a je potrebné nastaviť to správne. E, v smernici roku 2011 sme sa hovorili o informačnej spoločnosti, teraz sa už o tom hovorí ináč, teraz sa hovorí o digitálnej agende a úplne inak sa to vníma, čiže naozaj je to fascinujúca skupina. Rada e, E, na nej pracujem, rada teda sa aj zúčastňujem a očakávam tú správu, ktorá tuším by mala byť vypracovaná počas leta, ako náhle dostaneme ku všetkým záverom. Ďakujem. Ďakujem, chcem sa len opýtať, povedali nám, že budeme môcť poslať iba jedného poslanca, pretože nemajú priestor fyzicky na viac ako jedného poslanca. Je to pravda? Musím úprimne povedať, že miestnosť, ktorej sme zasadali. Mm, áno, boli sme tam takí dosť mm, stiesnení, ale pochopil som, že keď nemôžem fyzicky prísť na stretnutie, tak môže niekto iný z tohto výboru tam prísť, čo je dôležité. Takže Doteraz sa mi vždy podarilo prísť na schôdzu a pani predsednička, poviem to tak, keď ja nemôžem ísť na to stretnutie, tak je veľmi dôležité, aby niekto z poslancov tam išiel za mňa, aby potom mohli aktuálne informovať, čo sa deje. Pretože to nejde iba o informácie, ak niekto príde prezentovať informácie, ale sú tam aj informácie, ktoré dostanete o tom, čo sa udialo predtým, napríklad na výbore pre právne záležitosti v oblasti autorských práv, čo je dôležité ako kontext, ale takisto aj zainteresované strany vám poskytnú ďalšie informácie, to často písomne, nielen v digitálnej podobe. Čiže naozaj to fascinujúca pracovná skupina je mi veľkou cťou, že môžem sa zúčastňovať týchto mesačných schôdzi, teda schôdzi raz za mesiac. Ehm. je e, za EPP. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj spravodajkyni za veľmi dobré e, koncipované stanovisko a tiež za jeho prezentáciu. Katrin, dnes máš teda nabitý deň. Hlavne tvoje meno sa objavuje na programe. A, ako sa si aj povedala, Tie lehoty e, k tomuto, k tomuto stanovisku sú naozaj e, veľmi krátke. E, boli sme v kont- naše týmy boli v kontakte, aj keď sme nemali tu s tými spravodajcov, tak tiež v Strasburgu sa ešte stretneme. Teším sa už na toto stretnutie, túto schôdzu, kde sa o tom ešte pobavíme, ale zatiaľ naše týmy veľmi dobre spolupracovali. No, môžem povedať, že to stanovisko je veľmi vyvážené, Sústreduješ sa hlavne na body, ktoré sa týkajú výboru IMCO. A ďalej v bode 4, keď hovoríme o autorských právach, práv 2015, tam hovorí, že by sme mali sa snažiť o systém, ktorý by e, podporoval e, fungovanie e, hodnotových reťazcov medzi autormi, používateľmi, Eh, providermi. A toto si myslím, že eh, súhlasí s tým, čo ja som hovorila na rôznych stretnutiach aj na stretnutí s komisárom Otingerom a jeho tímom, ktorí naozaj rozumejú tejto téme, takže mali sme to snažiť o veľmi vyvážený prístup. Takže áno, lehota na sa návrhy už je zajtra o 12. Budem v kontakte s kolegami, už niektorým v kontakte som. A zaručím, aby tie pozmenujúce návrhy boli podané už spoločne, niektoré už dnes po obede. Takže konkrétne chcela by som povedať poprvé, že aby prebehla úplná modernizácia eh, práv, autorských práv a príslušných pravidiel v EÚ, tak je treba e, taktiež prepracovať smernicu o elektronickom obchode. Máme tam články 12 až 15, ktoré hovoria o e, tzv. E, bezpečnom prístave pre internetových providerov. Takže komisia možno by mohla túto smernicu aktualizovať. A toto bude aj obsahom mojich pozmeňujúcich návrhov. Čo sa týka porušovania autorských práv, tak to môžeme taktiež stanovisku zdôrazniť, tak aby sme zaručili, že e, autory a e, kreatívci, že ich práve budú rešpektované a mali by sme bojovať proti porušovaniu autorských práv v EÚ. Taktiež si myslím, že čo sa týka zrušenia e, tých e, územných obmedzení, tak toto podporí elektronický obchod v EÚ. A keď hovoríme o autorských právach, tak by to bolo trochu zavádzajúce používať pojem flexibilný, keďže chceme mať prísnejšie pravidlá v súvislosti s autorskými právami. Dokonca aj komisár Oettinger uh, navrhuje, e, aby ten text e, nemal formu e, smernice, ale skôr nariadenia. Takže keď hovoríme o vyváženom rámci, to by sa viacej páčilo použiť formuláciu vyššia, vyššia úroveň harmonizácie. Ďalej, čo sa týka interoperability softvéru, tam by som bola rada, keby táto formulácia bola prepojená s právom eh, eh, hospodárskej súťaže a myslím si, že to je skutočne zásadné pre eh, legálny obchod. A taktiež by som chcela zdôrazniť, že na autorské práva sa musíme dívať teraz z rôznych úhlov, Budeme to robiť v priebehu nadchádzajúcich dní, ale ako som povedala, naše týmy zatiaľ veľmi dobre spolupracujú, takže si myslím, že tam nebudú problémy. Ďakujem. Ďakujeme, Dan Dalton. Ďakujem, pani predsednička. Z pohľadu EC taktiež vítame vrch stanoviska. Myslím si, že je to veľmi dobré stanovisko. Tešíme sa na úzkú spoluprácu s vami. Ďakujem aj Julii Reda za e, jej správu, za výbor Júri. Skutočne je to veľmi užitočná správa. Ďakujem, teším sa, teším sa na úzkú spoluprácu s tebou. Takže odsek 6 je tu kľúčový v rámci tohto stanoviska, čo sa týka e, územného rozdrobenia. Takže konkrétny príklad, čo sa deje teraz? Máme, koná sa najväčšia športová udalosť, čo sa týka e, globálneho e, televízneho obecenstva. Máme tam svetový pohár v krikete a v Belgicku nemáte prístup e, k týmto zápasom, takže ja si myslím, že pokiaľ máte predplatený nejaký kanál v Spojenom kráľovstve a nepozri- môžete sa pozerať na zápas v Belgicku, tak to predsa tak nemôže byť. Ja som e, predsa európsky občan, takže by som mal mať právo to pozerať aj v Belgicku. Je to vážny problém. Netýka sa to len kriketu alebo športu všeobecne. E, týka sa to aj hudby a filmov a skutočne to treba riešiť. A nemusíme nutne mať nejaké jednotné európske práva, ktoré budú potom e, sa s nimi bude obchodovať, ale máme e, také situácie, kde práva v určitom českom štáte nie sú vôbec dostupné, nie sú vôbec na predaj. Nemôžete si túto službu zakúpiť. Takže toto je treba riešiť, toto ma zaujíma a teším sa na našu úzkú spoluprácu. No a po druhé, presadzovanie pravidiel. Zatiaľ sa to tam príliš nerieši, ale nemali sa príliš prekotne niečo navrhovať ale mali by sme sa pozrieť na to, ako to funguje v jednotlivých členských štátoch a trochu to poriešiť. Možno prídeme do budúcnosti s nejakými konkrétnymi nápadmi, ale vo všeobecnosti sa teším našu spoluprácu. Ďakujem. No, možno, že sa ešte môžeme porozprávať o krikete. Áno, máš pravdu, Vicky. Ja si pamätám na ten svetový pohár v Austrálii a predtým v Pakistáne. Ja som pozeral finále, bol som tam osobne, videl som to naživo. A teraz tuto v Bruseli sme všetci natešení a nedostaneme sa k tomu zápasu. Je to obrovská chyba, pán Dalton. Dúfam, že nájdeme nejaké riešenie v Európskom parlamente, aby sme mohli sa pozerať na kriket vo všetkých jazykoch. Je to úžasný šport, najväčší šport na svete. Ale teraz už na vážnu notu. Kolegovia, modernizácia autorských práv to je jedna z najdiskutovanejších tém. Ja si nedokážem predstaviť chorvátsky alebo e, digitálny uh, trh bez e, reformy tohto sektoru. Autorské práva, to je slovo, ktoré desí mnoho vlád, ale je treba sledovať technologický rozvoj a byť konkurencieschopný v oblasti autorských práv. Máme určité zákony na EÚ, potrebujeme mať ešte viac, aby sme tu mali, eh, aby sme mohli odstrániť obmedzenia v tejto oblasti. A musíme sa sústreďovať na cezhraničnú dostupnosť a služby online pre spotrebiteľov sú dôležité. Je treba podporiť interoperabilitu taktiež e, cezhraničnú prenosnosť e, predplatených e, služieb, na ktoré si predplácate. A pokiaľ chceme mať digitálny jednotný trh, tak spoločný trh, tak musíme brať do úvahy vždy rozvoj technológií v tejto digitálnej ére. Možno nejaké dobre, nejaké sektorálne výnimky, môžeme sa nad tým zamyslieť, ale keď diskutujeme o výnimkách, tak nesmieme zabúdať na autorské práva a na pracovné práva, pretože tie hrajú dôležitú úlohu pri stimulácii e, rozvoja a uvádzania na trh nových produktov a služieb musíme vytvoriť systém, ktorý nebude braniť inovácii sektoru. Ja vidím, že pani e, Styler tu žiada E, schému na požičiavanie elektronických kníh. Takže, e, pani srodajkyňa, povedzte nám niečo o tom, ako by to malo fungovať. Chceme to mať úplne všade. A vítame všeobecne vašu správu. Myslíme si, že je dobrým e, základom pre ďalšiu diskusiu. Ďakujem, Julia Reda. Ďakujem vám a ďakujeme spravodajkyni, pani Styler, za skvelú spoluprácu, a taktiež za to, že sa pridržiavala toho veľmi cížadostivého harmonogramu, ktorý sme stanovili, aby sme e, taktiež mohli spolupracovať s Európskou komisiou. A myslím si, že toto stanovisko prináša aj nejaké dodatočné body, ktoré taktiež e, teda budú súčasťou, ktoré neboli súčasťou mojej správy v rámci výboru Júri, že pomôžeme komisii pri uh, ich reforme. Vaša, vaše stanovisko hovorí o tom, že obrovsky narastá miera digitálneho zdieľania diel. Takže je treba, aby Mm, sa táto smernica aktualizovala, pretože už je 14 rokov stará. Stanovisko taktiež hovorí o obrovskom rozdrobení trhu na základe rôznych zákonov v súvislosti s autorskými právami. No a e, ja si myslím, že toto je aspekt, ktorý je treba zdôrazniť v rámci stanoviska. Takže pre výbor IMCO toto je e, dôležitý aspekt a taktiež e, v rámci konzultácií komisie minulý rok obrovské množstvo jednotlivcov, tisíce písali maily komisii ohľadom toho, čo si myslia o autorských právach. No a hlavne, hlavne hovorili o tej téme, o ktorej sme my hovorili, to je to územné blokovanie služieb. Takže je to spomenuté v správe a to je dobré, ale je dôležité to lepšie ešte zdôrazniť a povedať, nakoľko to veľmi poškodzuje digitálny vnútorný trh. Máme tu aj smernicu Infosok o informačnej spoločnosti. Tam sa vyložene hovorí, že je treba implementovať štyri e, slobody únie, že toto je pritom zásadné ľudia si chcú zakúpiť nejaké e, služby na internete, ale nemôžu, pretože žijú v nejakej krajine, kde sa to nedá. Takže je treba riešiť, že je tu takýto dopyt. Sú tu spoločnosti, ktoré sa dnes snažia e, takýmto spôsobom ponúkať online služby, ale majú pred sebou naozaj obrovskú administratívnu horu a detaily e, ochrany e, autorských práv sú rôzne v rôznych členských štátoch. A taktiež máme problémy, že ľudia sa presúvajú zo štátu do štátu a chcú zostať v kontakte s kultú, svojou kultúrou, so svojím jazykom a chcú napríklad sledovať programy vo svojom jazyku na satelite. Takže je tu územné e, blokovanie takýchto služieb, toto ohrozuje kultúrnu rôznorodosť Európy, takže by sme to mali brať vážne. A pred dvomi rokmi ľudia protestovali proti akta a ja som videla mnoho mladých ľudí, ktorí držali transparenty, ktoré hovorili, toto video nie je dostupné vo vašej krajine. A to už nesúviselo e, s dohodou akta, ale e, taktiež to dokazuje, nakoľko toto otravuje život e, spotrebiteľom v Európe. Takže máme takú politiku v tejto oblasti autorských práv, kde mladí ľudia chcú, aby sme niečo robili tak, aby mohli komunikovať e, s mladými ľuďmi z iných krajín. Takže toto územné blokovanie je niečo, čo je pre ľudí skutočne dôležité a my ako výbor pre spotrebiteľov máme tu zodpovednosť e, z tento problém, musíme s tým niečo robiť. Taktiež dlho podporujeme teda myšlienku digitálneho spoločného Eh, trhu a myslím si, že by sa nám hodili určité čísla, napríklad eh, náklad na eh, napríklad to, koľko by nám mohla vyniesť reforma vnútorného trhu v tejto oblasti. Takže prosím, k tým číslam potom vždy aj zdroj by tam patril, tak aby ľudia si to mohli o tom overiť, pozrieť sa, vidieť, že tieto čísla pochádzajú z, spolahlivých e, nezávislých zdrojov. Čo sa týka smernice o spravovaní o kolektívnych, kolektívnej správe práv, tak táto smernica nebola za, e, koncom, ale skôr začiatkom e, reformy autorských práv v súvislosti s digitálnym vnútorným trhom a potrebujeme ďalšie nadväzné kroky. Takže e, dobre, vítame E, keď vítame kroky komisie, ale mali sme zajsť ešte ďalej. Ďalej. Keď tam hovoríte o licenciách v Európe, tak tento e, dialog alebo tento rozhovor s účastníkmi v podstate nedospel žiadnemu konsenzu. Boli tam e, aktéry ako napríklad asociácie spotrebiteľov, otvorené knižnice a tak ďalej. Oni odišli z tohto e, rozhovoru, pretože to nikam neviedlo. Takže mali by sme spomenúť to, ako ste aj vy hovorili, že licencovanie nemôže vyriešiť úplne všetky problémy v úplne všetkých prípadoch. A čo sa týka e, legislatívnych krokov v súvislosti s tým požičiavaním elektronických kníh, tam by bolo treba niečo robiť. Dobre, dobré, že venujete pozornosť aj tej otázke, aby knižnice mohli v budúcnosti e, požičiavať aj elektronické knihy. Myslím si, že by mala byť zaručená takáto výnimka. E, museli by sme sa pozrieť na to, ako konkrétne funguje požičiavanie, fyzické požičiavanie kópií kníh, ako by sa e, mohli vyberať poplatky. A pozrieť sa teda ten model fyzického požičiavania kopy a ako by sa to dalo preniesť do digitálneho sveta, pretože vo všeobecnosti máme mladých ľudí, ktorí vyrastajú s internetom, máme tu opatrenia v súvislosti so šetrením, knižice skracujú otváracie hodnoty, otváracie hodiny a je treba zaručiť lepší prístup e, k elektronickým knihám. Ďalej, čo sa týka interoperability softvéru, to je veľmi dôležité. Súhlasím s kolegyňou Paunovou, že interoperabilita je veľmi dôležitá pre e, hospodárskú súťaž. Je dôležité, aby nové startupy mohli vstúpiť na trh. Napríklad aby to bolo tak, že zakúpila som si elektronické knihy a môžem si jednoducho skopírovať na nejaký nový počítač alebo iný e, prístroj. Ďalej e, kolega Dalton hovoril o E, tomto odôvodnení. Mm, to by ste mali mať všetci. Bolo vám to zaslané. Pokiaľ nie, tak sa, to môžete na, tak sa na to môžete pozrieť u mňa. Hovoríme tam o tom, aké sú konkrétne problémy, sú tam nejaké konkrétne príklady, spomínajú sa tam štúdie, ktoré o tomto pojednávajú. Takže ďakujeme za spoluprácu v tejto otázke. Teším sa na dobrý a vyvážený výsledok. Ďakujem. Vyžený. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako viete, aj ja som členkom eh, výboru pre právne otázky. Hovorili sme o tom včera, ale dnes sa jedná o stanovisko Katrin, takže chcela by som pre všetkým poďakovať Katrin za správu a za to jej stanovisko. Chcela by som sa len podeliť o také tri pripomienky. Určite to budeme môcť vyriešiť v rámci následnej výmeny názorov pred hlasovaním. Poprvé, zdá sa mi, že pred ocekom 3 chýba pripomenutie e, finality autorských práv to znamená, prvým cieľom autorských práv je zabezpečiť umelcom žiť e, zo svojej práce. To je to najmenej, čo asi môžeme pre, ne, pre nich spraviť. Ale samozrejme to e, rieši aj otázky, e, dokedy platia tie autorské práva, čo vopred nikdy nevieme. A v bode 4, e, ten bod 4 sa v podstate, situácia sa vývia v oblasti kultúrneho a tvorivého sektora, sa odmeny vyvíjajú, ale predovšetkým otázka autorských práv, ktorá sa dnes nerieši, to je v podstate to využívanie e, digitálne a ten v podstate hodnotový reťazec je podchytený internetom a viac kontrolu internet ako autory. E, Čiže na vnútornom trhu možno by sme mali ísť trošku ďalej a snažiť sa riešiť túto problematiku a pozrieť sa, aké páky máme k dispozícii, či v podstate naozaj tie autorské práva môžu zabezpečiť určitú rovnovahu v tomto hodnotovom reťazci a zabezpečenie toho, aby tie hodnoty sa dostávali e, umelcom a tvorcom. E, ďalšia vec, e, hodne sa hovorilo o veciach, ktoré sú dosť nejasné. Ide otázka teritoriality a portability, územnosti a prenositeľnosti. Obávam sa, že pán Dalton nemôže pozerať kriket, ale myslím si, že rôzni vysielatelia by mali pracovať na prenositeľnosti. To znamená, že ako e, bývam v nejakej krajine, tak si kúpim prístup na nejaký obsah a dočasne sa vyskytujem mimo svojho územia. Nemalo by to mi to brániť v tom, aby som si pozrel to, čo si zaplatila, ale teritoriálne je o niečom inom. Je to štrukturalizácia trhu, ktorá má veľký dopad a mm, neviem, mali by sme prinútiť celoeurópskym licenciám a vysielateľa by museli vysielať na celom území Európskej únie. Ja dnes nepoznám e, takého vysielateľa a neviem, kto by si to mohol dovoliť jednoducho v oblasti kultúrneho a kreatívneho e, priestoru. E, trhy sú štrukturované. Myslím si, že dnes je možné mať celoeurópsku licenciu v oblasti hudby, ale e, v iných oblastiach. Sú tu mnohé obavy, prichádza na napríklad Netflix, ktorý sa špecializuje na konkrétne produkty, sú to väčšinou americké produkty, tam môžeme mať celoeurópske vysielanie. A pre produkty, ktoré odrážajú európsku kultúrnu rôznorodosť, dnes jednoducho celoeurópska licencia mm, je ohrozená a Mm, chcela by som, aby tento výbor sa zaoberal toto tému, aby tento parlament sa zamyslel dôsledkami prežitia európskej rôznorodosti, kultúrnej rôznorodosti. Sú to e, obavy, ktoré je potrebné možno v nejakých rozhodnutiach v budúcnosti vyriešiť. Ďakujem všetkým. Ja zunächst einmal möchte ich mich auch bei Catherine Styler bedanken für den... Chcem sa najskôr poďakovať Catherine Styler za vynikajúci návrh. E, veľmi sa teším, že sa jej e, podarilo predložiť veľmi rovnovážny návrh, ktorý skutočne zohľadňuje rôzne záujmy a nenakláňa sa len na jednu stranu. Dve veci by som rada chcela zdôrazniť. E, poprvé by som sa chcela venovať otázke licencií ako súčasti systému autorských práv. Domnievam sa, že teritorialita v rámci e, systému práv to nie je dôvod na nejaké zábrany je každopádne ťažké, aby každý produkt získaval celoeurópske licencie. Myslím si, že je to veľmi komplikovaný proces. Musíme v tejto fáze lepšie popracovať na systéme licencií, ani nie tak na otázke základných práv autorských. E, tá otázka autorských práv si nevyžaduje nejakú reformu. Skôr musíme riešiť otázku, ako s týmito právami naložím v rámci európskeho priestoru. A tu naozaj podporujem myšlienku, že ak som nejaké krajiny zaplatil za službu, ktorá sa vzťahuje k nejakej osobe, to znamená, ak mám nejakú platenú službu, že môžem si ju potom preniesť. A tu myslím, že potrebujem viac pružnosti Otázka ale znie, ako to spravím, keď napríklad je všeobecná vysielacia licencia, ktorú mám ako rádio, alebo ako televízia, alebo nejaká streamovacia služba, musím vždy potom vlastniť pán európsku zelebskú licenciu. Porovnávam si to aj s inými odvetviami sektormi, ktoré nefungujú na poli duševného vlastníctva. V Nemecku v, žiadnom, v žiadnej pekárni nikde nemôžem kúpiť fínsky chlieb. Prečo? Prečo málo ľudí by to u nás kupovalo a preto to trh neponúka pôjdem, teraz budem teraz žiadať Európskej komisii to, aby prosím pekne teraz mi dali možnosť nakúpiť takýto typ výrobku v mojom, v mojom obchode? Snažme sa to paralelne vnímať. Máme rôzne trhy s rôznymi potrebami a sú produkty a sú isté obsahy, ktoré sú celoeurópsky šíriteľné a ktoré majú isté odbytisko, istý trh a sú potom produkty, ktoré sú veľmi špecifické na nejaký, k nejakým sektorom sa viažu. Ja si nemyslím, že v lotišskej alebo fínskej Eh, verzii by som si chcela pozrieť nejakú, nejaké vysielanie, ktoré nebude titulkované, len pretože to nerozumiem tomu. Čiže musím tu zohľadniť eh, ten princíp eh, teritoriality a musím dať takisto možnosť vlastníkovi toho práva šíriť nejaký výrobok na obmedzenom území, tak ako môže nejaký ten, čo ponúka nejaký, nejakú, nejaký tovar, ponúkať ho len na obmedzenom území Samozrejme, ja musím mať možnosť e, fungovať v rámci transparentného systému a ponúkať tam e, moju službu. A keď chcem rozšíriť, tak musím mať takúto možnosť. Či je to kniha, či je to hudba, či je to film, je treba mať e, možnosť e, získať licencie aj celoeurópske. A tam musíme naozaj popracovať aj v rámci reformy autorských práv, aby bolo ľahšie vydávať celoeurópske licencie ale nie je možné, aby sme prekopali úplne ten systém autorského práva. A druhá vec, ktorej by som sa rád dotkla, sa týka rovnováhy medzi rozličnými záujmami. Máme tu veľký problém s tým, že samozrejme to, čo je v tých e, úpravách ktoré sa viažú k jednotlivým sektorom v analogovú, pre analogovú oblasť, tak to nemôžeme jednoducho šíriť alebo uplatniť na digitálny priestor, pretože tam tie možnosti šírenia sú v digitálnom svete úplne iné. Keď som predtým mala nejakú súkromnú kópiu, tak to bolo úplne iné. Keď to dneska množím, nestrácam pri tom kvalitu a môžem to robiť v neuveriteľnom počte, takže nedá sa to presunúť o jednak jednej. E, musíme zabezpečiť správnu rovnováhu pre autorov, pre majiteľov práv, Dôležité je samozrejme aj tá spotrebiteľská stránka, e, pretože my sme výbor, ktorý v konečnom dôsledku sa stará o ochranu spotrebiteľov, ale aj tie záujmy kreatívcov musia byť zohľadené a musia dostať svoju náhradu a musíme, musíme pracovať na tom, aby sme to dali do rovnováhy, aby sme sa pozreli na všetky strany, tri strany, tí, ktorí distribujú tieto diela, ktoré ich ďalej šíria, ktoré majú svoje platformy, tí potom, ktorí ich vytvorili a ďalej tí, ktorí do, do, do toho vstupujú ako spotrebitelia, ktorí chcú dostať nejaký produkt a musíme e, nastoliť rovnoho. A to nebude ľahké, pretože samozrejme tu vstupujú do hry viaceré záujmy. A ja by som, tak povedať, by sa želala, aby tých 9000 jednotlivcov, ktorí sa prihlásilo do tých konzultácií, aby e, povedali že koľko organizácií ich zastupuje a aby sme lepšie získali predstavu o tom, ako sa to vyvíja ohľadom správy reda. A musíme teda lepšie dať do rovnováhy, nepozerať sa na spotrebiteľov. To sa podarilo vynikajúco pani Stálerovej. A samozrejme musíme potom ešte v rámci ďalšieho postupu tieto bližšie rozpracovať tieto veci. pani Kalas. E, niekoľko vecí, ktoré už Antone povedala. Spravodajkyňa uvádza, že zákon o ochrane autorských práv zohráva dôležitú úlohu pre konkurencieschopnosť a pre inováciu. Ja by som ale doplnil jedno slovičko ak. Spojku ak. Ak to robí len ak e, stimuluje kreativitu a vznik e, nových podnikateľských modelov, pričom poskytuje spravodlivé odmenenie E, autorom a vlastníkom autorských práv. V súčasnosti existujúce pravidla len ťažko umožňujú spotrebiteľom pristupovať k obsahu digitálnemu v viacerých častiach Európy, ale takisto je tam nedostatok e, rovnakých pravidiel pre jednotlivých hráčov, nakoľko je tu problematické presadzovanie, pričom tie, tá prax, e, keď je vymáhanie o presadzovanie, sa veľmi líši štát od štátu. Tento problém znamená, že zákon a legislatíva nie je jednoznačná už v prvom, na prvej úrovni. Tie obmedzenia a pravidlá sú veľmi rozdvanité v závislosti od tých krajín a to vytvára veľké prekážky v rámci digitálneho priestoru. Je to zdroj eh, práve neistoty pre poskytovateľov vyhľadávacích serverov, pre cloudové služby, takisto z pohľadu vytvorenia e-learningových platform. Je dôležité, aby bolo viac transparentnosti pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o poplatky, ktoré platia za autorské práva koľko, teda za čo platia a komu platia. V neposlednom rade je e, nevyhnutné e, uzrejmiť si, aké sú tam tie vzorezce správania, pokiaľ ide o spotrebiteľov. To je dôležité z, pohľade, z pohľadu presadzovania. Napríklad streamo, streamovanie hudby, tieto služby viedli k e, nárastu pirátstva keď budeme ignorovať takéto veci, tak to len poškodí všetky zúčastnené strany. Ďakujem. Ďakujem. A ja by som rada pridala niekoľko pripomienok, ak môžem. To je téma, ku ktorej e, sa chcelo vyjadriť viacero organizácií, chcelo s nami viesť diskusiu, dialog a bolo by dobre, keby sme sa tomu teda venovali. Ďakujem, Katrin, za prácu, za čas, ktorý tomu venuješ my musíme ako výbor e, nájsť lepší spôsob, ako ďalej šíriť tie informácie, ktoré ty prezentuješ. Je tu viacero poslancov, to je v poriadku, ale každopádne by sme mali pridať k tomu ešte aj dokumenty, ktoré budú podporovať tvoje tézy. Je nevyhnutné, aby tie autorské práva boli nastavené na ten digitálny vek. Takisto si musíme uvedomiť, že jedna z veľkých, jedna z veľkých vymožeností Európy je práve tá kultúrna rozmanitosť obrovská a kultúrne odvetvia, sektor, ktorý prináša také výhody. Musíme sa teda uistiť, že náš e, režim ochrany autorského práva poskytuje dve veci. E, Sice voľbu a že podporuje rozmanitosť, e, pričom zabezpečuje možnosť ďalej prekvitajúceho odvetvia, ďalej sa rozvíjajúceho prekvitajúceho odvetvia a musíme sa obezpečiť, že presadzovanie režimov duševného vlastníctva e, má istú prieraznosť, istú silu. E, musíme sa teda ubezpečiť e, o tomto aj v rámci vymáhania alebo presadzovania. Vypočula som si obavy, ktoré spomenuli viacerí poslanci, pokiaľ ide o jeden nárok autorský, jedno, právo autorské. Nebude to všeobecné riešenie, bude to komplikovanejšie tie autorské práva sa kumulovali v členských štátoch počas viacerých rokov a viažu sa na rôzne právne tradície. Nie som si teda istá, či by riešenie jednotného autorského práva, tak ako je to naznačené v správe, bolo tak jednoduché. Samozrejme, toto úzko súvisí s prenositeľnosťou obsahu a príklad Svetového pohára v krikete je skvelým príkladom. Myslím si, že tu sú potenciálne početné problémy, ktoré si vyžadujú rôzne riešenia. E, svetový pohár je príkladom obsahu, ktorý nie je k dispozícii v nejakej konkrétnej krajine, ale je k dispozícii v inej. A zdá sa byť len logickým, že osoba, ktorá nedokáže mať prístup k takémuto obsahu v Belgicku, by mala mať možnosť pristupovať k takémuto obsahu vo vlastnom členskom štáte. To je jedna vec. Druhá vec je, či treba potom povedať paušálne, všetko treba poskytovať e, v rámci celoeurópskej licencie. A ja nie som presvedčená, že to nevyhnutne je riešenie. Včera sme počuli pána Timmermansa, ktorý sa vyjadril o tom, že chcel pozerať futbalové prenosy vo všetkých 28 členských štátoch, ale nie som presvedčená, že všetkých 500 miliónov obyvateľov Európy cestuje tak tak veľa ako pán Timmermans a tiež by si želalo vidieť všetok obsah vo všetkých členských krajinách. Na jednej strane v rámci tradičného jednotného trhu nekonfiškujeme e, tovary na hraniciach, my nezahábávame, čiže my neberieme fyzické tovary, ale na druhej strane sú iné veci, ako v prípade prenajímania aut, kedy napríklad potom zažívate nejaké obmedzenia, keď prechádzate cez hranice v rámci licencie, ktorú vlastníte pri takto prenajatom aute a musíme sa uistiť, že spotrebitelia budú mať oveľa jasnejšie v tom, čo kupujú. Kupujú teda balík, ktorý funguje len v jednej krajine, kupujú balík, ktorý funguje v rámci 28 krajín. A tam je takisto aj otázka toho, či ste si stiahli elektronickú knihu na svoje zariadenie a potom ste išli na dovolenku. Mysleli ste, že to prečítate a zrazu zistíte, že nie, nejde to. Opäť otázka transparentnosti a prístupu. Myslím, že by sme mohli troška rozpracovať tieto nuancy pokiaľ ide o prenositeľnosť. Pokiaľ ide o výnimky z autorského práva, troška sa tu spomínali knižnice. Ja, julia, ale sa nestotožňujem s tvojou definíciou, že všetky formy neformálneho vzdelávania by mali spadať do výnimky pretože vidím tam istý právny problém. Všetko možno by sa dalo dať do tejto množiny neformálneho vzdelávania. Treba s tým opatrne. V predchádzajúcich rokoch som veľa pracovala na diskusii ohľadom celkového otvoreného prístupu a otázka potom, či e, tie autorské práva nebudú len takými zadnými dvierkami k tejto diskusii o otvorenom prístupe, čiže otázka výskumu, vzdelávania, peniazy, ktoré do toho pôjdu, to treba každopádne obmedziť a musí sa to sústrediť na veľmi obmedzené oblasti konkrétne. E, takisto by bolo vhodné zmieniť sa o prístupnosti rôzne typy obsahu, audioknihy, e, väčšie diela alebo obsiahlejšie diela v printovej forme. Musíme sa ubezpečiť, že v jednotlivých členských štátoch budú prístupné obsahy rôznych sfér. Takže je tam obrovské penzum práce, je to naozaj mimoriadne zaujímavé. Ďakujeme pekne. E, jasný príklad zo Škótska, tých elektronických kníh. E, my e, budeme samozrejme si lámať hlavu nad tým, ako sa to podarilo tam práve, a, ale to len počiarkuje, prečo sme spolu silnejší a lepší. Ďakujem pekne. Ja zrejme budem predkladať pár pozmiecich návrhov ohľadom presadzovania, tej prenositeľnosti a rôznych typoch prenositeľnosti, tak aby sme sa ubezpečili, že akékoľvek výnimky budú úzko vymedzené a jasné a aby zároveň zabezpečovali, že autory budú správne odmenení, patrične odmenení za to, čo vytvárajú, pretože je tu obrovské riziko, že môžeme pri vytváraní tejto legislatívy e, poškodiť alebo ohroziť ten krásny, rozmanitý kultúrny sektor. A teraz pani spravodajkňa. E, videl som komisiu, teda videl som komisiu, ak chcete, tak nech sa páči. E, najskôr e, zaujímavé naozaj, že kriket e, sa stal dominantnou súčasťou našej diskusie. A zaujímavá vec ohľadom knižničných služieb a hlavne pokiaľ ide o tú Western Boston tam išlo špecialistu, ktorý poznal IT a ktorý sa vyznal v otázke licenčných dohôd a on e, naozaj veľmi úspešne to presadil a spolu s ostatnými miestnymi úradmi posunul ďalej tieto knižničné služby. E, on chápal aj otázku prístupnosti, fakt, že môžete si predstiahnuť, tak povediac, e, elektronické čítačky. Keď sa pozriete na tieto elektronické, čítačky elektronických kníh, e, ak máte nejaký handicap, tak to je pre vás dobrý spôsob, ako pristupovať ku knihám e, v tom správnom formáte. Keď hovoríme o prístupnosti, tak e, my sme zohľadňovali otázku prístupnosti webových stránok, vrátane webovej stránky parlamentu, aj vlastných. Ja som dnes dostala pripomienky mojej vlastnej webovej stránke, týkali sa prístupnosti. Všetci v rámci snemovne sa musia obezpečiť, že webové stránky budú dostupné pre ľudí so zrakovým, zrakovým postihnutím, alebo teda eh, ak chcete vedieť, ako teda postupovať, tak prosím sa skontaktujte s nami a my vám poradíme. Samozrejme, ja som nemala veľa možností, ako to tam zapracovať do správy, ale čo bolo užitočné na dnešnej pobednejšej diskusii je, že napriek tomu, že máme krátku lehotu na predkladanie tých pozmeňujúcich návrhov, môžeme sa e, dať dohromady a vymeniť si tie poznatky. Takisto Julia a Virginy v rámci svojich výborov môžu to ďalej posunúť a budeme ďalej uvažovať. A to je len začiatok cesty v týchto veciach a je to veľmi dôležité. Takisto sa v istej fáze dostaneme k ďalšiemu bodu, ktorý sa týka presadzovania práv duševného vlastníctva. Tam viacej budem sa dotýkať otázky presadzovania týchto práv, ale ďakujem vám za vaše pripomienky. Naozaj veľmi dobre sa mi s vami spolupracuje a teším sa na pozmeňujúce návrhy a to hlasovanie kedy? 26. marca. Takže ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. So the deadline for amendments is, is tomorrow? Yeah. Eh, lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je zajtra, takže to bude nočné, to bude ponosovanie s pozmenujúcimi návrhmi. E, tam sa neplatia tam autorské práva na predkladanie pozmenujúcich e, návrhov. Julia, viem, že chceš ešte k tomu niečo, ale poprosím možno si to ponechať na ďalšiu diskusiu. Ďalšia správa, opäť z pera Katrin Steiler, cesta k obnovenému konsenzu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, akčný plán EÚ to je opäť e, e, z gestorského výboru Jury. Pavel Svoboda je spravodajcom. Ďakujem, pani predsednička. 1. júl 2014 výbor e, Komisia prijala akčný plán vymožiteľnosti právotorského práva, známy pod názvom akčný plán, zameriava sa na boj proti porušovaniu práv autorského vlastníctva vo veľkom a ide o v podstate tých, ktorí jednoducho porušujú tieto pravidlá, majú to ako obchodnú činnosť. Je to 10 konkrétnych krokov. A potešením mi bolo, že som mohla byť spravodajkyňou k tomuto výboru Júri, pán Svoboda, predseda tejto komisie pre, e, pardon, správ, spra, e, ra, e, spravodajca v Júri o tom hovoril. Toto by sme nemali podrývať. Je to kľúčové zistenia štúdie, ktoré robili OHM. Hovorí sa o tom, že 39 celkovej hospodárskej činnosti Európskej únie, to je 4,7 bilión eur ročne, vytvára sa v podstate priemysel autorské práva 4,7 biliónov eur. A preto to je veľmi dôležité five všetkých zamestnaní v Európskej únii súvisí priamo alebo nepriamo s priemyslom, ktorý súvisí s autorskými právami, čiže porušovania Eh, jednoducho nemôžeme obmedziť iba na jeden jediný produkt alebo jeden priemysel. Eh, sú rôzne sektory, ktorí sa to týka. Elektronické vybavenie, zdravotné eh, zariadenia, lieky, nezákonné kopie softvéru, falšovanie do, dokladov vozidel a podobne. To všetko poškodzuje spotrebiteľa, môže ohrožovať ich život a preto v mojom stanovisku vítam to, že komisia sa snaží prijať iný prístup a postihovať tých, ktorí najviac porušujú tieto predpisy, aby znášali finančné e, dôsledky bol tu konzultačné postupy s, komis- e, e, s členskými štátmi a snaha koordinovať cezhraničné presadzovanie. Bola vytvorená skupina odborníkov členských štátov, ktorá zabezpečí komunikáciu medzi členskými štátmi. Takisto očakávame informáciu o existujúcich národných iniciatívach na občanskoprávne presadzovanie práv, autorských práv pre malé a stredné podniky. Vieme, že malé a stredné podniky sú ako si kostrov hospodárstva. Vítam aj zelenú knihu o budúcich aktivitách krajinách Európy na základe osvedčených postupov a národne finančovaných systémov, ktoré majú pomáhať malým a stredným podnikom e, vymáhať ich autorské práva. Jeden dôležitý aspekt, o ktorom som chcela hovoriť, je vzťah medzi verejným obstarávaním a rešpektovaním e, práv duševného vlastníctva. To si zdôraznuté v tom akčnom pláne. Štátne orgány môžu zohrať kľúčovú úlohu pri verejnom obstarávaní a a vítam, že komisia chce spraviť osvedčené postupy pre verejné obstarávanie. Zdôrazňujem vo svojom stanovisku presadzovanie a dôsledné sledovanie dodržiavania. Vítam konzultácie so zainteresovanými stranami, čo je takisto uvedené v pláne komisie. V pláne sa takisto prislubuje, že každý rok sa bude dávať správa, e, autorské práva v EU hospodárstve. Tieto správy by mali byť vydávané raz za rok alebo minimálne aspoň. E, parlament by každoročne mal byť aktuálne informovaný. Takisto hovorím o význame OHEMu. E, myslím si, že by sme mali viac sa dozvedieť o jeho práci, pretože to súvisí s našou prácou nášho výboru. Viem, že viacerí poslanci e, parlamentu sú akýmsi parlamentnými styčnými dôstojníkmi OHEMu e, vy ste takisto, aj Julia, vy takisto, takže väčšinou sú to ľudia z výboru pre právne záležitosti, ak sa nemýlim. A možno jedna z vecí je taká, že OHEM by mala s nami spolupracovať a možno, že by sme mali niekoho z nášho výboru tam poslať, tak aby sme mohli spolupracovať, e, tak ako je tá pracovná skupina pre autorské práva, možno, že aj také niečo podobné by sme mali spraviť. Tu budúci týždeň idem navštíviť OHEM kanceláriu a a bude to asi veľmi zaujímavá práca, OHEMu je zaujímavá a tak ako Vicky navrhla pre pracovnú skupinu autorských práv, že bolo veľmi užitočné, aj keď to iba raz za rok, aby OHEM prišiel na náš výbor a predstavil. Myslím, že oni chodia do výboru Julia, ale možno, že by mohli prísť aj k nám. To je len jeden z návrhov. Samozrejme, všetci e, sa snažíme pomôcť. Poviem k tomu len toľko, že je tu viacero teda vecí v mojej správe vítam to, čo komisia predložila. Snažíme sa v našom stanovisku e, pozrieť na to z pohľadu nášho výboru. Čože opäť lehotá pre pozmeňujúce návrhy opäť zajtra a hlasovať sa bude 26. marca. Ďakujem pani predsednička a ďakujem aj kolegom. Thank you. The EPP shadow. Ďakujem Sabina, EPP Tieňová. Ďakujem, takže by som chcela taktiež poďakovať za skvelý návrh textu Katrin Steiler. Máme tu Európsky akčný plán, ktorý taktiež by sa mal vzťahovať k nášmu stanovisku. Chcela by som podporiť takýto postup, aby sme raz za rok dostávali do parlamentu správu od OHIMu ohy mastičného dôstojníka v Bruseli, takže by to nemal byť taký veľký problém, aby sme pravidelne dostávali správu ohľadom e, toho, ako to pokračuje v tejto oblasti. Je to veľmi dôležité. Taktiež sme o tom hovorili s výborom pre kultúru, pretože to je aj pre nich veľmi e, zásadná téma. No a samozrejme nechceme dostávať správy z druhej ruky len tak nepriamo. Chceme dostávať informácie priamo v konkrétnych výboroch. Takže máme tu prenos e, povinností na OHIM alebo nových kompetencií na OHIM, takže chceme dostávať e, aktuálne informácie a pravidelne všetci, všetci poslanci a samozrejme aj opačným smerom, aby to potom fungovalo. Takže toto podporujem. Takže za EPP alebo aj za mňa tu máme len také drobné zmeny, ktoré by sme chceli v správe vidieť. Myslím si, že pokrýva do, veľmi dobre e, túto tému. Sú to len také drobné rozšírenia, napríklad odsek 5, tam by som chcela, aby sme jasne povedali, že práve malé stredné podniky musí existovať jasná e, štruktúra pre e, presadzovanie e, práv vlastníctva. Predovšetkým v prípade takýchto malých stredných podnikov je to veľmi dôležité, takže potrebujeme jasné a jednoduché štruktúry pre MSP. Predovšetkým v kreatívnom sektore, ale aj v iných spriaznených sektoroch máme často čo dočinenia s malými a strednými podnikmi potrebujeme silnú úroveň ochrany práv duševného vlastníctva autorských práv, tak aby dochádzalo k ďalšej tvorme, k tvorbe v budúcnosti. A pokiaľ už e, nemám tomu dobré podmienky, tak nebudem ďalej tvoriť. Takže myslím si, že EÚ by E, v tejto oblasti mala byť takým priekopníkom a e, lídrom e, na inovatívnom trhu. Takže mali by sme zaručiť, aby komisia prijala príslušné opatrenia. A podporujem to, čo píše pani Styler vo svojom texte. Ďakujem. Thank you very much. Um, Danu, Sani and Annalise. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ak chceme mať hospodárstvo na základe znalosti, musíme chrániť autorské práva, inak sa tá hodnota podnikov a hospodárstva stráti. A vysvetlili sme už, aké je dôležité a cenné toto pre európske hospodárstvo, čiže je to životne dôležité pre všetkým pretvorivý sektor a je to dôležité aj pre našu prácu ohľadom vnútorného trhu, čo pripravuje komisia, podľa nás mnohými vecami môžeme súhlasiť a takisto aj návrh stanoviska, myslím si, že je veľmi pozitívny. Vrátim sa len k vymáhaniu práv opäť. Myslím si, že asi to je jedna z tém. Úplne súhlasíme s tým, že je potrebné e, ho zaoberať sa tými ľuďmi, ktorí to robia vo veľkom, v obchodnom akoby to znamená, tí, ktorí porušujú autorské práva, majú z toho veľké hospodárske zisky, či na tých by sme sa mali zamerať hudba, video a tak ďalej. Ja nehovorím ja na tých, čo vytvárajú video pre kamarátov, ale vo veľkom, čiže predložíme možno pozmeňujúci návrh, aby sa trošku posilnil tento text. A takisto ešte sa vrátim k tomu, čo som hovoril pri predchádzajúcom bode. Podľa mňa nemusíme nutne chcieť, aby komisia konala príliš rýchlo. Existujú dobrovoľné opatrenia a pre nás je dôležité dať týmto dobrovoľným opatreniam čas, aby sa osvedčilo, či fungujú alebo nie a možno, že predložíme nejaké pozmeňujúce návrhy k bodu 12, aby sme trošku zmenili tento text. Myslím si, že je dôležité nechať im trošku viac času, aby sa to dobre nastavilo a jednoznačne, už ako to bolo v predchádzajúcej diskusii, je to zložitá téma. Skôr ako príjmem legislatívu, je potrebné sa postarať o to, aby to bolo správne nastavené, tak by to neprineslo v budúcnosti problémy. Ale okrem toho sa tešíme na spoluprácu so spravodajcom a tieňovými. Ďakujem. Antonius tu nie je. Ďakujem pekne, pani predsednička. Opäť aj ja vítam snahu v tejto správe. Naozaj, Katrin, si plne vyťažená dnes popoludní, takže všeobecne sa dá povedať, že to stanovisko je správne, dobré. Ja nastojím iba zo pár pozmenujúcich návrhov. Poprvé, prvé autorské práva sú, eh, práva duševného vlastníca sú viac ako iba autorské práva, čiže všetky aktivity musia byť zamerané na chránenie patentov a obchodných značiek. Ďalšia vec. Vo vašom bode 3 hovoríte o vymáhaní práv duševného vlastníctva online a chcela by som posilniť túto Uh, E, vymáhanie na digitálnom e, jednotnom trhu je kľúčové pre tento akčný plán. Som presvedčená o tom, že väčšina budúcich porušení práv duševného vlastníctva budú práve cez online alebo cez online predaj. A to už mimochodom môže byť pravdou už teraz. Po tretie, čo sa týka nebezpečných produktov, musíme spraviť viac preto, aby sme stiahli z trhu nebezpečné, falšované produkty. E, nedávno som hovorila o tom s komisiou, hovorilo sa o falšovaných e, nebezpečných tovaroch. E, aj keď produkt e, sa predáva ako zákonný napriek tomu, že nie je zákonný. A čo sa týka spätného preplácania, plne e, podporujem komisiu, my sme za to, ak nechtiac kúpite niečo, čo je falošný výrobok, tak by vám mali byť na kreditnú kartu vrátené peniaze. Nie je to síce dobre pre spoločnosti kreditných kariet, ale dobre pre spotrebiteľov a je dôležité, Eh, aby si predávajúci dvakrát rozmýšľali, keď chcú dať do predaja falošný tovar, či tak spravia alebo nie. A čo sa týka vymáhania pravdušeného vlastníctva, vy tam eh, kontrolu colnej správy, ale mali by sme ich eh, zamerať tieto kontroly tak cieľene, čo by umožnilo dostatočnú flexibilitu a meniť, e, presúvať sa, tak ako porušovatelia práv duševného vlastníctva sa presúva z jedného výrobku na druhého podľa toho, kde ja bude, nie je kontrola. A na záver ešte vám prajem veľa šťastia s vašimi správami. Um, now I have for the GUE group. Za GUE. Tu nie je zástupca za zelených. Julia. Yes, uh, thank you once again. Ďakujem ešte raz spravodajkyni. Aj my máme skôr doplnky ako zmeny, ktoré by sme chceli navrhnúť. A myslím si, že veľmi dobré, že v stanovisku sa hovorí o význame zamerania sa na porušovania v obchodnom meritku, veľkom meritku. A súhlasím s kolegami z ECR, že sa musíme na toto zamerať. A takisto aj na to, že je potrebné nechať priestor, aby sa tie opatrenia, ktoré existujú, mohli pre, e, presadiť. Uh, je v podstate zdroj na vytváranie dôkazov, na základe ktorých by sme mohli pripraviť cieľené opatrenia Takže pripraviť niečo také, že OHEM má pripravovať spolahlivé a nezávislé informácie a mal byť súčasťou akčného plánu toto celé, pretože keď hovoríme o otázkach ochrany duševného vlastníctva, často sa stretávame s tým problémom, že nemáme spolahlivé čísla z trhu a potom je ťažké mať nezávislé štúdie a myslím si, že oni zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tejto veci. V správe sa takisto kručne hovorí o skupine odborníkov členských štátov a aj komisie práce v tejto veci. Tu by som chcela pripomenúť, že sme mali ústnú otázku z výboru pre právne záležitosti mm, minule a dostali sme také protichodné informácie od komisie o tom, či Európsky parlament môže niekoho zaslať alebo nie na túto skupinu. Asi to bolo užitočné, si myslíme, z právneho pohľadu komisia môže vymenovať aj parlament ako súčasť účasti tejto skupiny odborníkov. Asi bolo dobré, ak by toto mohli objasniť. A myslím si, že ďalšia vec, ktorá by mala byť posilnená v stanovisku, tá sa týka významu transparentnosti. Jedným z dôležitých aspektov vymáhania pradušeného vlastníctva je to, že by malo byť ľahké čo sa uplatňuje, kto je majiteľom duševného práva, kto je vlastníkom duševného práva, aby mali prístup ľudia k informáciám, čo je veľmi dôležité a súvisí to aj s pripomienkami pani Kalasovej o predchádzajúcej správe, o ktorej sme hovorili, o správaní sa spotrebiteľov. Ak existuje ľahký spôsob, sledovať e, duševné práva, tak potom je to to je naozaj veľmi dôležité. A na záver poslednej diskusii bolo viacero otázok o tom, prečo vymáhanie práv nie je uvedené v správe o infosex smernici. Jednoducho preto, že pre vymáhanie práva nie je súčasťou infosex smernice. Takže myslím si, že máme vynikajúcu príležitosť práve preto, že tu máme dve správy zároveň. Jedna je o tej obsahovej náplni časti autorských práv pre všetkým výnimiek a obmedzení a výlučných práv a správa Infosok by sa mala zamerať na toto a potom máme správu o vymáhaní práv, ktorá by sa mala zamerať na vymáhanie práv. E, v kult boli určité zmeny nastolené k tejto správe, ktoré riešia s otázkou podstatou e, copyright práva, čiže je potrebné to oddeliť, aj pre diskusiu je to dôležité a preto som sa aj stala s tieňovou a tak ako kolegovia povedali, že mm, duševné práva sú viac ako iba autorské práva, ak to oddelíme, je to dobre. A v tejto veci by som ešte chcela navrhnúť jednu zmenu. Tá sa týka oddelenia, analytického oddelenia ochrany zdravia a bezpečnosti a nebezpečných produktov a porušovaní práv na strane druhej, pretože je to dôležité pre držiteľov práv, aby sa mohli vymáhať svoje práva duševného vlastníctva. Na druhej strane veľmi dôležité vo všeobecnosti, e, ak je produkt s falšovaním alebo nie, jednoducho ochrana spotrebiteľa je rovnako zachovaná a otázky ochrany zdravia a bezpečnosti jednoducho sú vždy e, presadzované. Takže ten odsek 4 by som rozdelila na dve časti a tým by sa to ľahko vyriešilo. Okrem toho mm, samozrejme budem rada spolupracovať s kolegami pri hľadaní spoločných pozmenujúcich návrhov, pretože mnohé myšlienky, ktoré tu zazneli, sa uberajú tým istým smerom. Ďakujem. Sabine. Sabine. Takže len krátku pripomienku Hovorilo sa o výbore pre kultúru. Myslím si, že som jediná poslankyňa, ktorá je členkou tohto výboru z tých, čo tu sedia. Takže toto je jedna z zásadných otázok. Ehm, máme tu právo duševného vlastníctva a väčšina pozmenujúcich návrhov prichádza od SAD A samozrejme je e, úlohou e, Výboru pre kultúru sa zaoberať e, autorským právami, právami duševného vlastníctva, pretože to spadá do kompetencie nášho výboru. Takže máme tam smernicu o informačnej spoločnosti a ale e, výbor pre kultúru sa teraz zaoberá predovšetkým kultúrnymi aspektami a nie tými informačnými. Takže toto som chcela objasniť. To nesúvisí vo všetkých bodoch. E, ďakujem ešte niekto. Virginie? E, Len krátko, nebudem sa vrácať k mnohým veciam. Chcem sa poďakovať stanovisko, Katrin za stanovisko. My sme aj v IMK Rusko, e, tu kolegovia, ktorí tu nie sú momentálne, ale ak by komisia možno mohla zohľadniť za každým e, aktivity OHEMu. Any other speaker? Ešte niekto? Možno spravodajkynia by tu chcela zhrnúť, alebo komisia. Komisia, chcete k tomu vyjadriť? Ďakujem, pani predsednička. Takže chceme vám len poďakovať za túto e, správu a možno len k tomu, čo povedala pani Réda v súvislosti s expertnou skupinou, tak na objasnenie. Neviem, či parlament už e, dostal e, príslušný text, ale môj komisár píše teda list parlamentu, aby objasnil situáciu. A teda parlament samozrejme bude vítaný alebo bude môcť menovať e, e, zástupcov v expertnej e, skupine. Samozrejme, toto je, táto možnosť existuje v medziinstitucionálnej dohode, takže len na doobjasnenie to som chcel povedať. Takže, mm, aby som na to nadviazala, chápem to tak, že sekretariat tohto výboru chodí na zasadania viacerých e, expertných skupín, pokiaľ sme gestorským výborom. Takže navrhujem, aby tí, ktorí sú členmi výboru Júri, toto, tento bod nadniesli na zasadanie výboru Júri. Takže Katrin, prosím. Ďakujem, ďakujem naozaj veľmi za vaše pripomienky. Opäť na túto správu nebolo príliš veľa času, ale hm, určite ste videli, že je tu konsenzus v súvislosti s touto dôležitou témou. Ja som bola obmedzená aj priestorovo, mala som obmedzený počet slov kde som sa mohla vyjadriť a vítam teda niektoré vaše návrhy, ktoré ste mi predniesli. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Spolupracuje sa mi veľmi dobre, pretože je dôležitá téma pre hospodárstvo a preto, aby sme e, zaručili pozitívny vývoj. A samozrejme, toto je dobrovoľné opatrenie a bod 12, tam som napísala tam, my sme hovorili iba o tých návrhoch, kde to nefunguje, takže sú to dobrovoľné opatrenia. Mali by sa v členských štátoch vymieňať overené praktiky, metódy. Niektoré členské štáty sú veľmi účinné, niektoré menej, takže je veľmi dôležité sa podeliť o tie fungujúce praktiky a metódy. No a potom, čo alebo budúci týždeň Veľmi rada s vami budem hovoriť ďalej a možno by sme teda samozrejme mohli hovoriť aj s Ohymom alebo s e, úradom OHIM, takže potom budúci týždeň toto bude hovoriť ďalej. Áno, by som chcela na toto nadviazať. Áno, máme čas na nejaké neformálne stretnutia mimo zasadaní výboru to samozrejme môžeme urobiť, môžeme mať otvorené zasadanie koordinátorov, to je tiež ďalší spôsob, ako o tom hovoriť teda aj mimo výbor. Chcem veľmi poďakovať Katrin za všetky jej tri správy a len chcem povedať jednu vec ohľadom rozdielu medzi právom a presadzovaním práva. Jasné, že pri písaní pravidiel eh, regulácie, tak musíme zaručiť, tieto pravidla budú aj vymahateľné a presaditeľné. Takže dobre, presadzovanie, vymáhanie, to budeme riešiť neskôr, ale už pri vytváraní tej pravidiel je treba toto mať na zreteli. Všetko to, čo je odsúhlasené v našom výbore, musí byť vymáhateľné. A musíme veriť, že je to vymáhateľné. Dobre, takže ďakujem. To je koniec nášho programu. To na pozmeňujúce návrhy je e, zajtra a zasadanie koordinátorov začne o 5. ale to už je za vrtvorenými dverami. Ďakujem. A ešte jednu vec chcem povedať. Budeme to diskutovať dnes s koordinátormi ale myslím si, že veľmi metúce, pokiaľ asistenti sedia na stoličkách poslancov. Nemám nič proti asistentom, sa zrejme odvádzajú úžasnú prácu a veľmi e, dobrý spolah je na vás, ale určite No teda pomáha, že ste tu, ale prosím, nesadajte si na miesta poslancov, pretože potom je to chaotické. Takže nič proti asistentom, odvádzate skvelú prácu, ale prosím vás takto. Ďakujem.